je takisto z kontroly, lebo zvyšuje kvalitu našich štúdií a takisto komisia pripraví správu po prijati tohto nariadenia, tohto, tohto uznesenia. Ďakujem predseda, ďakujem pekne pani Reding a rozpráva sa týmto skončila, zatiaľ sa bude hlasovať o 12. Prosím kolegov o pochopenie e, za ten menší zmetok, ktorému došlo z dôvodu nefunkčného technického zariadenia. Ďalej sa dostávame k správe pána Falbra o vonkajšom rozmere sociálnej politiky, taktiež o podpore pracovných a sociálnych noriem a sociálnej zodpovednosti európskych podnikov. Dávam slovo spravodajcovi na 4 minúty. Nech sa páči. Teď sa to snad povede. Teraz sa to, hádam, podarí, hovorí pán rečník. Vážený pán predsedajúci, Vážená pani komisárka, ako som už povedal pred chvíľou, vonkajší rozmer sociálnej politiky zahrňa aktivity EÚ, e ktoré majú za cieľ presadzovať sociálne normy v tretich krajinách. Hoci Lisabonská stratégia a iniciatíva EÚ 20 kladú väčší dôraz na sociálnu politiku, než predtým. V popredí je stále konkurencieschopnosť a hospodárske hľadiska. Preto som túto správu koncipoval veľmi kriticky. Ak chceme, aby tretie krajiny, s ktorými podpisujeme dohovory, aby rešpektovali to, čo je zásadou, čo je princípov a čo je konštrukciou európskeho sociálneho modelu, tak aj my to musíme rešpektovať vo vnútri EÚ. Ak chceme, aby krajiny, s ktorými podpisujeme medzinárodné dohovory, rešpektovali základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce, aj my ich musíme rešpektovať v tom prípade a že dochádza k porušovaniu týchto dohovorov v niektorých členských štátoch, je jasné. Pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť, spoločenskú zodpovednosť podnikov, je to určite veľmi dobrá myšlienka a ho, začalo sa o nej hovoriť niekedy na začiatku 70. rokov, ale problémom je, že nie je možné si túto zodpovednosť od podnikov vynúcovať. Keď sme prerokovávali pripomienky a pozmenujúce návrhy k, tém, k tomuto textu, tak boli aj názory, že by sa mala vypracovať smernica, pretože niektoré podniky sa jednoducho spoločensky zodpovedne nesprávajú. Predložilo sa viacej ako 150 pozmenujúcich návrhov ale napriek tomu si myslím, e, že má naďalej ten kritický tón. Je potrebné naďalej, aby EÚ viacej podporovala Medzinárodnú organizáciu práce, pretože je absurdné, že ak ju podporujeme, tak čím ďalej, tým menej členských štátov ratifikuje a rešpektuje dohovory tejto organizácie. Dokonca dochádzalo k tomu, že v minulom volebnom období sa predkladali návrhy Európskej komisie Napríklad smernica o pracovnej dobe, ktorá bola v príkrom rozpore s prvým dohovorom Medzinárodnej organizácie práce, ktorá sa schválila v roku 1919. Bol to dohovor o pracovnej dobe, ktorý stanovil pracovný čas na 48 hodín. Som veľmi rád, že parlament tú smernicu zamietol. Toľko je moje vysvetlenie. Nebudem zbytočne hovoriť ďalej, pretože ide o problematiku, ktorej každý rozumie. Želal by som si, aby na prvom mieste bola úcta k sociálnym právam a úcta k tomu, čo proklamujeme ako veľkú vymoženosť EÚ. Ďakujem. Vielen Dank, Ďakujeme pekne, pán kolega Faber. Teraz prejdeme i hneď k postupu KGDI. A dávam slovo hneď kolegyni Pasesku. Ja som sa chcela vyjadriť k tým finančným nástrojom, prosím, nie k tejto správe, postupe HDI. Um Aha, takže to je až ďalšia správa. Dávam slova pani Dančila preto. Domnule președinte, statisticile europene arată că mai bine de Pán predsedajúci, európske štatistiky ukazujú, že viacej ako polovica zamestnancov v EÚ, hlavne imigranti, nemajú sociálnu ochranu. Som toho názoru, aby sme mali spoločné štandardy pre sociálnu ochranu pre všetkých zamestnancov a pracovníkov a rovnako aj rovnaké štandardy pre sankcie pre tých, ktorí neplnia e, povinnosti vyplývajúce zo sociálnej ochrany. Bolo by tiež potrebné, aby harmonizácia národnej legislatívy bola jednoduchšia a tiež by bolo potrebné, aby existovala skutočná politická angažovanosť členských štátoch, aby sa lepšie aplikovali sociálne práva a realizovali všetky mechanizmy na všetkých úrovniach v EÚ. Sociálne práva e, v zmluve by mali byť rešpektované vo všetkých členských štátoch EÚ. Ďakujem. Dančila. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Dančila. A pani kolegyňa Ždanovka, skúsime to ešte raz? Pán predsedajúci, keďže som v spravodajkyňa k tejto správe v mene zelených, a rada by som veľmi jasne predniesla stanovisko našej skupiny k tejto správe. Naskôr musím povedať, že oceňujeme, že tá záverečná verzia je dobrá. Dúfam, že zajtra sa ju ešte podarí zlepšiť v hlasovaní. Dúfame, že bude dostatočne silná a rezolútna a chceme zdôrazniť, že úloha Medzinárodnej organizácie práce e, sa musí posilniť a súhlasíme s prekladením správ v tejto veci. Dobrovoľná sociálna zodpovednosť podnikov je dobrou vecou, e, najmä v propagácii e, noriem, ale dodržiavanie tých noriem je na starosti členských štátov. Nemyslíme si, že by sa malo vyhýbať e, právne záväzným normám v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov. Porušovanie základných princípov a práv na pracovisku sa nemôže využívať ako legitímna porovnateľná výhoda a musíme trvať na bilaterálnych a na multilaterálnych vzťahoch s našimi partnermi. Musíme zabezpečiť, aby tieto dohody boli v plnej miere dodržiavané. Ďakujeme pekne. Pani kolegyňa Ždanovka, teraz dostáva slovo pani kolegyňa Figueredo. Ďakujem. Správa pána Falbra hovorí, že vysoké percento pracovníkov nemá sociálnu ochranu v EÚ. A potom veľmi ľahko je možné dedukovať, že ani firmy teda neplnia si svoju povinnosť, pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť. A ak sú podpísané obchodné dohody, ktoré vlastne slúžia len obchodným, finančným a ekonomickým záujmom niektorých a nepodporujú e, pracovné práva, nepodporuje právo na e, kolektívne rokovanie a tak ďalej. A prijímajú sa opatrenia, ktoré vôbec neodstraňujú diskrimináciu v pracovnej politike, e, podporujú zle platenú či dokonca nútenú prácu, alebo vôbec sa nebojuje takýmto spôsobom proti detskej práci. Preto táto správa tým, že kriticky sa stavia k tejto situácii, ale ešte stále nejde dostatočne ďaleko a preto žiadame od Európskej komisie, aby išla ešte ďalej a aby to aplikovala aj zajtra pri hlasovaní. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážený pán spravodajca

Týmto sme uzavreli postup KHDI a v závere rozpravy dostáva slovo opäť pani poprednička komisie Redingová. Uh, uh, uh, pán predsedajúci, v mene svojho kolegu Lásla Andora by som rada ocenila tento návrh uznesenia, ktorý je predmetom rozpravy a venuje sa tak mnohým významným aspektom externej dimenzie sociálnej politiky. Komisia plne podporuje užšiu spoluprácu na globálnej úrovni a aby aj ciele zamestnanosti a sociálnej agendy išli ruka v ruke s ekonomickými cieľmi. Najmä podporujeme pokračovanie rokovania a koordináciu úsilia v rámci fóra G20. V tejto súvislosti už sa vykonali prípravné kroky na zasadnutie ministrov eh, sociálnych vecí a práce v rámci fóra G20 a to je dôkazom prehlbenej spolupráce na tejto úrovni. Taktiež komisia podporuje už spoluprácu medzi medzinárodnými organizáciami, konkrétne OECD a ILO. To je skutočne zásadné na to, aby sme zabezpečili spravodlivé podmienky na medzinárodnej úrovni a aby sme zaviedli medzinárodné štandardy pre oblasť práce. Z tej zasadnutie ILO začalo minulý týždeň. Bude sa sústreďovať na nový dohovor ILO o domácich pracovníkoch. Je to otázka, o ktorej sa nedávno rokovalo aj tu v Európskom parlamente. Sociálna ochrana a, iniciatíva zameraná na toto úsilie je ďalšou oblasťou um, tohto ročnej konferencie ILO. Budeme pozorne sledovať vývoj rokovaní o implementovaní pracovných štandardov, ktoré sú zakotvené v dohovore ILO. A taktiež by som rada upozornila, že komisia oceňuje, že návrh uznesenia dnes zdôrazňuje potrebu, aby Európska únia podporovala dodržiavanie základných štandardov ILO a taktiež e, aspektov e, rodovej rovnosti a nediskriminačného prístupu. Taktiež budeme naďalej podporovať uzrateľný vývoj, e, slušnú prácu, normy pre oblasť práce, taktiež sociálnu zodpovednosť podnikov aj v ostatných politických oblastiach, ako napríklad v obchode a v politike rozvoja. V roku 2011 komisia má v pláne vypracovať oznámenie o sociálnej zodpovednosti podnikov, aby presne stanovila konkrétne návrhy na ďalšie kroky na medzinárodnej úrovni, vrátanie eh, propagácie sociálnej zodpovednosti podnikov e, v spolupráci s ďalšími krajinami. A podľa nás e, zakomponovanie firiem do tohto úsilia je skutočne zásadné, aby sme spustili program napríklad školenia mládeže, e, taktiež zlepšenia zdravia pracovníkov, ďalej reštrukturalizácie na miestnej úrovni, najmä vzhľadom na neľahkú situáciu v sociálnej oblasti, ktorej čelí teraz celá Európa. Ďakujeme pekne pani Redingová. Týmto sme uzavreli túto rozpravu. Zajtra na poludne prebehne hlasovanie. Ďalší bod na našom programe je správa pána kolegu Mičela o nástroji financovania rozvojovej spolupráce. Dávam spravodajcovi slovo na 4 minúty.